Ide o aspekty rybolovu v rámci medzinárodnej dohody, dohovor Organizácie Spojených národov morskom práve. Chcem sa poďakovať kolegom za dobrú spoluprácu, za vypracovanie tejto správy. Je to jasné posolstvo ako podpora komisie Zdôrazňujú sa priority nášho výboru, pokiaľ ide o vyrokovanie novej medzinárodnej dohody. 65 morí leží mimo toho priestoru, na ktorý sa vzťahuje morské právo. Ide o udržateľné obospodarovanie a preto táto politika v tom zachytená nebola. E, ide tu o e, o to, aby sme si uvedomili, že časy sa zmenili, je tu snaha na chve, e, potraviny, vzrástol počet obyvateľov a v budúcnosti, v najbližšej budúcnosti by, sa, by sme sa mali prispôsobovať realite Najdôležitejšia dohoda sa týka populácií rýb. Tá pôvodná zmluva pochádza, pôvodná dohoda pochádza z roku 1995. Ide o hlavne migračné druhy Isté, že sú tu ďalšie otázky, o ktorých by sa dalo diskutovať. Je to dopad e, tejto e, dohody, ale výbor sa zasadzuje za to, aby sa zachovali tieto opatrenia aj v ďalšej modernizácii. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov sa rozhodlo, že prvé formy rokovania sa budú musieť ešte realizovať ďalej. Dohodlo sa na zriadení neformálnej pracovnej skupiny. Dúfame, že sa nám podarí vytvoriť prvú správu. Cieľom tejto práce, tejto e, pracovnej skupine bude vytvoriť záväzný právny e, rámec pre túto pre tento dohovor o morskom práve. Aká dôležitá bola úloha komisie, otázka. Komisia bola jednou z veľkých iniciatoriek e, v tejto pracovnej skupine. Nezabúdajme na to, že existujú krajiny, v ktorých sa určité aktivity z tejto e, dohody vyberajú. Tieto krajiny zastávajú názor, že sa to by mala byť každá krajina zodpovedná sama. Komisia však s takýmto vyčlenením nesúhlasí. Táto dohoda je pre nás prioritou z dôvodov, ktoré som uviedla Nemali by sme zlikvidovať všetko, čo je uvedené v zmluve, teda v, tom, v tej dohode z roku 1995. Našou úlohou je posilniť rybárske aktivity a asociácie. Niektoré fungujú veľmi dobre štáty by bolo treba motivovať, aby participovali pri chránených druhoch. Nie je veľký úspech, nie je, veľký, nie je veľká šanca na úspech. Bude tu potrebná spoločná logika, pokiaľ ide o ochranu istých druhov. Potrebujeme medzinárodnú štruktúru pre takéto rozhodnutie. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Gabriel Mato na jednu minútu, prosím. Ďakujem za slovo pán komisár. Pretože chcem pogratulovať spravodajky k jej správe a chcel by som povedať, že my tu diskutujeme o medzinárodnom nástroji, ktorý má regulovať naše moria. Ale hlavne je treba povedať, že už nepotrebujeme viac regulácie. Rámec, ktorý máme dispozícii, už stačí. A je dôležité, aby všetky strany plnili pravidla. Nepotrebujeme nové medzinárodné zákony, potrebujeme lepšie chrániť naše more, moria a oceány. A teraz nedostatočne využívame riadiací rámec, ktorý máme k dispozícii. A mm, regionálne organizácie pre rybolov sú kompetentné a naďalej musia riadiť zdroje tak, ako to robia teraz. Takže prosím, sústredujeme sa na to, aby sme posilnili a zlepšili koordináciu medzi medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a nech si všetky sadnú spoločných stolu a spolupracujú na to, aby zlepšili svetové rybárstvo. Ďakujem, pán Ricardo Serrao na minútu. Pán komisár, pani spravodajkyňa. takže rybolovné zdroje e, sú dôležité pre biodiverzitu a taktiež Potrebujeme integrovaný a dobrý e, prístup správneho hľadiska. A tieto aspekty sú taktiež dôležité a netreba zabúdať na životné prostredie a nezabúdajme ani na dohovor o biologickej, e, o biodiverzite potrebujeme e, chrániť e, ekosystémy a táto správa pomôže pri uplatňovaní e, siete, medzinárodnej siete chránených ryblovných oblastí. Myslím, že toto je veľmi dôležité. Ďakujem. Ďalej pán Marias. Ďakujem. Ja by som chcel pogratulovať pani Nikolaj k tejto správe, ktorá berie do úvahy všetky veci, ktoré nás zaujímajú. Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že vyvinie medzinárodný právne záväzný nástroj, ktorý bude chrániť eh, eh, morskú biodiverzitu a udržateľné využívanie zdrojov. O to by sme sa mali snažiť aj my. Tento dohovor OSN musí byť implementovaný nielen v členských štátoch EÚ, ale vo všetkých krajinách, aj v kandidátskych krajinách na členstvo v EÚ. Okrem toho, čo týka ochrany zdrojov, tak by som chcel povedať a zdôrazniť, že EÚ by mala vziať vážne do úvahy podporu rybárov všetkých členských štátov, predovšetkým u nás v Grécku. Ďakujem. Pán Ferreira na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, medzinárod, hlavne v medzinárodných vodách je tu potreba zvýšiť úsilie, spolupracovať na medzinárodnej úrovni Dobrým feorom je tu OSN, aby sme vytvorili a posilnili nutným spôsobom takéto vzťahy spolupráce a koordinácie za účelom dobrej ochrany morských zdrojov a ich udržateľného využívania podľa kritérií spravodlivosti a rovnosti. Dohoda o morskom práve je dobrý nástroj na presadzovanie týchto cieľov. Opatrenia, ktoré budeme realizovať, by sa mali opierať o solidné vedecké poznatky a hodnotenie dopadov rôznych aktivít, ktoré sa realizujú na mori. EU tu má úlohu, ktorá nevždy vychonáva koherentným spôsobom. Často to bolo naopak. Rybolov napríklad v hlbokých polohách e, bol typickým príkladom. To, čo sa odohráva v vodách EÚ, sa začína stávať bežným i v medzinárodných vodách a to nie je dobrý príklad. Pán Polčák, na minútu teraz. Ďakujem za udelenie slova. Chcem podporiť všetky iniciatívy, ktoré povedú k tomu, čo tu je predmetom rokovania, teda dosiahnutie udržateľného rozvoja úrovne rybárstva a tiež biologickej diverzity v rámci morí a morského prostredia Treba si priznať, že v Európskej únii máme práve vplyvy, ktoré sa odrážajú v úbytku e, biodiverzity. Je tu niekoľko príkladov, ktoré súvisia s európskym priestorom. Nárast ľudskej populácie napríklad a urbanizácie v pobožných oblastiach. Nadmerný prírod dusíku a fosforu, ktorý môže spôsobiť eutrofizáciu a tiež intenzita rybolovu ohrozujúca samotnú existenciu výskytu ryb a ďalších organizmov a tiež znečisťovanie z lodí, vyplachovanie olejových e, nádrží. Vítam preto túto aktivitu, ktorá upozorňuje na tieto otázniky. Posledným rečníkom je teraz pán Kaputo na minútu signor presidente ritengo giusto e quanto mai opportuno forse solo. ďakujem myslím si že je to správny okamžik keď sa pozrieme aké opatrenia sa prijímajú pre trvalo udržateľné využitie morskej diverzity národnými. Nuž tak je tu čoraz viac tlaku na použitie morských zdrojov. Potrebujeme viac ochrany, potrebujeme medzinárodné právne závislé nástroje ak sa vyvinú, môžu začať fungovať. A tu samozrejme musí byť sledovaný ten e, rybolovný aspekt, potrebujeme novú medzinárodnú dohodu, kde tiež musíme vnímať, aké škody sa v morskej oblasti napáchali. Nová medzinárodná dohoda vychádza aj z inštitucionálneho rámca a od posudzovania e, e, ekologických dopadov. Potrebujeme tu prostredie, monitorovanie prostredia. Ešte pán Kuhn sa chcel ujať a, e, slova, pretože máme vlastne na to čas. Dostávate slovo. Vážená pani predsednička, mne sa páči takáto parlamentná rozprava, kde sú rôzne názory a pritom ten či onen argument e, vojde do diskusie. Presadzovanie týchto medzinárodných dohôd to je e, základom tohoto postupu. Povedal to i predrečník. My ako Únia musíme sa tvrdo zasadzovať za naše trhové záujmy. 70 všetkých rybých produktov e, spotrebovaných v Európe sú z dovozu. Len 30 dokážeme zabezpečiť z vlastných e, zdrojov Juhovýchodná Ázia, Čína, Rusy prinášajú na náš trh ryby. To všetko treba kontrolovať, aby aj kvalita a udržateľnosť v rybolove sa presadila. Preto naša spoločná požiadavka potrebujeme celoeurópsku e, eko značku. Podľa toho treba všetko posudzovať. Nebudú môcť ísť na náš trh. Musia sa držať podmienok. Bolo by to spravodlivé pre náš vlastný rybolov. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz naozaj v mene komisie ešte raz pán Vela. Thank you, uh, Madam President. Dear... Ďakujem, vážení poslanci. Chcem privítať túto iniciatívnu správu k, k rybolovným aspektom v rámci medzinárodných dohôd o dohovore OSN, pokiaľ ide o zachovanie a udr- udržateľnosť biodiverzity v oblastiach e, v rámci tých, týchto jurisdikcií. Teší ma, že sa správa zameriava na tento dôležitý vývoj, ktorý by mal aktualizovať medzinárodné námorné právo. Túto novú dohodu sme podporovali od prvého stretnutia pracovnej skupiny v roku 2006. Táto správa pani Nikolaj, ktorej by som chcel poďakovať, je veľmi aktuálna. Prvý prípravný výbor, ktorý otvoril rokovania, sa uskutočnil v posledných dvoch týždňoch medzi 28. marcom až 8. aprílom. Nasledovať bude druhé stretnutie koncom augusta medzi 26. augustom a 12. septembrom. Správa správne poznamenáva, že nový právny nástroj pomenuje celý balíček e, aspektov vrátania otázok, pokiaľ ide o zdieľanie prínosov, manažerské nástroje, vrátanie e, chránených oblastí a environmentálnych dopadov, o vytvárania kapacít a transfer e, námorných technológií. Jeden z hlavných cieľov bude vytvoriť mechanizmus, ktorý umožní vytvorenie a spravovanie oblastí e, chránených. tomu globálnemu prostrediu umožní plniť si záväzky a zabezpečovať e, trvalo udržateľný vývoj. 10 by malo byť do roku 20, e, 2020 chránených týmto spôsobom. Dôležité sú to dojednania o dopad, dopadoch na životné prostredie. Dôležité je to, aby sme zmiernili aktivity, ktoré majú negatívny dopad na námornú, námornú biodiverzitu. Všetky aktivity na otvorených moriach, ktoré by mali mať dopad na biodiverzitu, by mali byť pokryté novou dohodou. Avšak bez podkopávania existujúcich e, zákonov a orgánov. Tiež by sme mali pomôcť dovršiť predpisy o dohodách e, k zásobám rýb. Zhodli sme, zhodli sme sa, že je potrebné dobré fungovanie a ne, ne, nemali by sme na novo otvárať tieto zmluvy, ale lepšie zabezpečiť implementovanie. Podporujeme aj prácu regionálnych organizácií. Chcem zabezpečiť, aby tieto organizácie boli efektívnejšie pri plnení cieľov manažovania e, výrazne migrujúcich a e, tenčujúcich sa stavov rýb. Komisia a EÚ budú zohrávať vedúcu úlohu v rekovaniach v rámci EÚ a budú brániť potreby lepšej ochrany biodiverzity rýb v našich medzinárodných záväzkoch. Tiež budeme podporovať prácu medzinárodných e, manažerských organizácií a pri správe Liborovu. Dobrá rovnováha sa musí dosiahnuť pri konzervovaní a trvalom udržateľnom využívaní, podobne ako sme tomu robili pri poslednej reforme rybolovnej politiky. Neumešníme, aby tieto rokovania nenabúrali rovnováhu a povinnosti vytvorené dohodami Považujeme to za právny rámec, v rámci ktorého všetky ľudské aktivity na moriach by mali byť e, realizované. Záverom by som chcel poďakovať vám za podporu v našom boji e, proti nelegálnemu rybolovu. Toto je jeden e, z naš, jednou z našich priorit a budeme naďalej spolupracovať s medzinárodnými partnermi, aby sme bojovali proti tomuto environmentálnemu, sociálnemu problému. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár. Rozprava je ukončená a e, hlasovanie bude zajtra.